poslednú správu, práva, e, správa e, Pavel Svoboda, práva e, dušeného vlastníctva v akčnom plane. Slovo má pán spravodajca 4 minúty. Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážení kolegovia, dovolte mi, aby som stručne v mene výboru pre právne záležitosti priblížil správu k e, obnoveniu zhody pri presadzovaní práv duševného vlastníctva, teda e, o akčnom pláne únie. Ako už som e, viackrát hovoril, výbor pre právne záležitosti ako celok akceptoval môj prístup, ktorý spočíval v tom, aby sme sa sústredili na správu k akčnému plánu komisii a nepúšťať sa do súvisiacich tém. Domnievam sa, že máme všeobecnú zhodu e, o tom, že práva e, duševného vlastníctva významne prispievajú k hospodárskemu rastu únie a ku kultúrnej rozmanitosti. A z tohto dôvodu vítame snahu komisie sústrediť sa na zlepšenie nástrojov na vymáhanie práv duševného vlastníctva. Vítam e, snahu komisie prísť s nástrojmi, ktoré budú založené na pochopenie súčasného stavu veci v tejto oblasti a budú vychádzať z overených skutočností a budú založené na koncenze všetkých zúčastnených subjektov. Nazdávam sa, že práve táto zhoda a porozumenie e, medzi e, širokým spektrom zúčastnených môže v konečnom dôsledku naviac prispieť k e, nastoleniu efektívneho systému vymáhania práv duševného vlastníctva. Z tohto dôvodu sa domnívam, že eh, adresná informačná kampaň môže byť prostriedkom a cieľom akčného plánu. Myslím si, že nebolo by na škodu veci eh, spomenúť aj eh, otázku základných práv. Samozrejme, nepodozrievam komisiu, že by nerespektovala tieto princípy. Domnievam sa však, že z hľadiska akceptácie zo strany verejnosti, vylúčenie akýchkoľvek pochybností v tomto smere je zásadné a preto k otázky záchodných práv treba pristupovať eh, mimoriadne a bozretne. Osobne by som rád podporil prístup eh, komisie označovaný ako follow the money mm, treba e, konať voči tým, ktorí poškodzujú organizovanie držiteľov práv doslovného vlastníctva za účelom dosiahnutí e, ziskov a nie voči jednotlivým používateľom. Osobne by som rád podporil tie návrhy komisii, ktoré e, sa zameriavajú na pomoc malým a stredným potnikom. Vidím ich nie ako príklady osobitného zobchádzania v oblasti vymáhania práv duševného vlastníctva, ale ako e, jedno z opatrení e, v rôznych oblastiach, ktorými by sme chceli e, vylepšiť postavenia malých a stredných podnikov. Nazdávam sa, že efektívny systém vymáhania práv duševného vlastníctva má zásadný význam pre budúcu prosperitu únie a dúfam, že Európska komisia prispieje k tomu zásadným dielom. Domnívam sa, že treba bezodpadne pristúpiť k presadzovaniu akčného plánu a prúžne reagovať na rýchlo sa meniace prostredie a je potrebné sústrediť sa na efektívne a odôvodnené kroky, ktoré e, ovplyvnia e, postavenie držiteľov e, práv duševného vlastníctva, pretože je to zásadný cieľ všetkých opatrení. Dúfam, že najneskôr do júla 2016 komisia dokáže predložiť prvé výsledky svojej činnosti a opatrení, o ktorých sa zmenuje v ačnom pláne. Ďakujem pekne. Trecem acum la procedura CatchDI šam sa să rog pe Marias să ia Teraz v rámci CatchDI má slovo pán Marias. Vážený pán predseda, ochrany, ochrana práva duševného vlastníctva je hracou silou pre rast a pracovné miesta v EÚ. Tiež má obrovský význam pre dobré fungovanie vnútorného trhu. Ochrana práv duševného vlastníctva z tohoto dôvodu musí zahrňať prijatie prístupu, ktorý bude obsahovať monitorovania toho, čo sa s prostriedkami deje, tak aby sme mohli nachádzať tých ľudí, ktoré práva duševného vlastníctva podkopávajú ktorí predávajú na internete kvalitné e, produkty. Malé a stredné podniky strácajú množstvo príjmov, takisto i našo, na, naše ekonomiky. Treba nájsť vyvážený prístup medzi držiteľmi týchto práv a konečnými spotrebiteľmi. V čase ekonomických kríz, ktoré dopadajú na spotrebiteľov, pretože je tu e, vnúcovanie finančných obmedzení. Musíme mať dobrú e, podporu e, pomoci, ktorá prichádza z EÚ. Ďakujem, pán predseda. Rád by som podčiarkol e, dve skutočnosti. Jednou je to, že kreativita, inovácie sú zárukou pre dobrý ekonomický vývoj a tiež našu budúcnosť. Bez výskumu a inovácií, bez kreativity nie je tu rast ale inovácia a kreativita a výskum tie si vyžadujú ochranu e, práv duševného vlastníctva. Druhá skutočnosť je taká, že malé a stredné podniky sú ekonomickou bázou ekonomiky EÚ. A ak tieto dva fakty sa spoja, tak želanie kreativity je niečím, čo ja podporujem. Podporujem malé a stredné podniky a podporujem tiež odporúčanie komisie a akčný plán, ktorý chce tiež chrániť práva duševného vlastníctva, pretože toto nám umožní chrániť kreativitu a krás na to dôraz. Pani Zuber. Nuž, myslím si, že e, práva duševného vlastníctva chápeme tieto práva súvisia predovšetkým s právami autorov, spisovateľov a hudobníkov, nie však e, s právami tých prostredníkov a podnikov, ktorí predávajú čosi na vnútornom trhu. V konečnom dôsledku je to len dobre pre veľké podniky vo veľkých krajinách. Treba však poukázať na jeden aspekt a to, že je tu kultúrna hodnota tých, ktorí vytvárajú umenie, musia mať prístup profesionálnemu štatúto, aby ich práca mohla byť zastávaná. Musí tak činiť štát, v minulosti sa ale dial presný opak. Všetci ľudia majú predsa na, právo na kultúru, na vedomosti a preto musia i autory dostávať tento e, plat, toto odmenu, nielen e, sprostredkovateľa. Pani Arno, pán Arno. Pán predseda, podľa môjho počítania je doteraz 5 poslancov zo 750, ktorí zostali na druhú diskusiu o duševnom vlastníctve dnes večer. E, v prvom rade by som nadviazala na môj predchádzajúci bod a síce, aby sme nezabúdali na záujmy malých podnikov. E, v Bruseli je viac lobbystov ako vo Washingtone DC. Máme tu 30 e, tisíc lobbystov to je 40 lobbystov na každého jedného poslanca. Takže nemôže sa nikto sťažovať na to, že by tu bol nedostatok lobingu pre veľké firmy alebo že by tu bolo malo lobingu pre TTIP. Ale som rád, že spravodajkňa spomenula, spravodajca spomenula aj záujmy malých a stredných podnikov, najmä v oblasti e, rozvoja softvéru. Tak tu malé firmy môžu byť e, zničené veľkými právnymi oddeleniami e, veľkých firiem. Tí ľudia, ktorí chcem, aby u nás lobovali, nie sú veľké firmy. Ja chcem, aby u mňa lobovali moji voliči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani komisárka Jorová má slovo, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, poslankyne, ďakujem pekne za vaše vystúpenie aj za vašu prácu na tejto správe, ktorú viedol pán Svoboda. Európsky parlament urobil naozaj dôležitý príspevok k tomu, čo musí byť spoločné úsilie propagovať a chrániť e, tvorivosť a inováciu v Európskej únie spolu so svojimi aktivitami v oblasti e, renovovania legislatívneho rámca v niektorých kľúčových oblastiach ochrany duševného vlastníctva. Komisia sa rozhodla, že bude príjmať konkrétne zacielené kroky, aby presadzovala tieto práva na vnútornom trhu e, čelíme naozaj veľmi zložité a komplexné realite, kde e, ochrana duševného práva na komerčnej škále je stále viac porušovaná a aktivity, ktoré porušajú, porušujú ľudské, e, duševné vlastníctvo, sú stále škodlivejšie pre firmy, ale aj pre európske hospodárstvo, najmä pre tých, ktorí majú mať príjem z takýchto práv e, porušovanie duševného vlastníctva na komerčnej škále e, vyžaduje teda narúša investície do kreativity, výskumu a vedy. Vedie to k priamej strate príjmov pre legitímne firmy, straty na daňových príjmoch, výpadky v oblasti pracovných miest a vysoké náklady na presadzovanie. A práve preto je naozaj najviac dôležité, aby sme prijali adekvátne opatrenia proti takémuto typu aktivít. Akčný plán, ktorý prijala komisia v júli 2014, zahrňa aj sadu rôznych nelegislatívnych opatrení, z ktorých všetky sú zamerané na to, aby sme posilnili a zabezpečili európske podniky, inovácie, kreativitu a tak, aby sme zároveň udržali ich konkurencieschopnosť a e, pozíciu na globálnej úrovni, ako sa už aj nachádza v správe pána Svobodu, úsilie komisie v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva by malo zostať adekvátne zacielené na niektoré dôležité body, ako napríklad na ochranu spotrebiteľa proti škodlivým falošným produktom, silnejšia podpora pre malé a stredné podniky, osvetlenie a vyjasnenie role sprostredkovateľov, najmä v digitálnom prostredí zabezpečenie mechanizmov due diligence, čiže adekvátnej e, kontroly a e, kontroly medzinárodných dodavateľských reťazcov. E, pri spolupráci s pánom podpredsedom Ancipom a komisárkou Bienkovskou sa posúvame stále ďalej, komunikujeme s národnými partnermi v tomto smere a komunikujeme o každom jednom z týchto aspektov. Podpora vášho zhromaždenia bude kľúčová v rámci celého tohoto procesu. Rovnako by som rada upremila vašu pozornosť aj na skutočnosť, že napriek dobrej viere viacerých iniciatív, ktoré sú skôr dobrovoľnej povahy, Presadzovanie eh, práv duševného vlastníctva si bude vyžadovať aj legislatívne zmeny. Nedávno predstavená eh, stratégia pre digitálny trh eh, žiada účinnejšie predsadzovanie duševného vlastníctva. To ale neznamená, že by sme menšiu dôležitosť pripisovali iným porušovaniam duševného vlastníctva, takým, ktoré sú veľmi škodlivé pre európske hospodárstvo. V tomto svere je naozaj dôležité, aby komisia vykonala prehodnotenie súčasného fungovania režimu práv duševného vlastníctva a právneho režimu, ktorý ho upravuje. Ak takéto hodnotenie poukáže na to, že je tu potreba um, doplnenia a pozmenia legislatívy, bude to naozaj dôležitý rámec na, právo, na prácu komisie do budúcnosti. Na záver by som chcela ešte raz poďakovať Európskemu parlamentu za pozitívne zváženie tohoto akčného plánu a zároveň ho odporúčam plénu na schválenie zajtra. Pevne verím, že spolupráca s komisiou v oblasti duševného vlastníctva a presadzovanie duševného práva bude ďalej pokračovať a to v mene posilnenia inovácie, kreativity, rastu pracovných príležitostí pre dobro európskych podnikateľov a občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani komisárka, ukončujem týmto diskusiu. O tejto správe budeme hlasovať.